rozpravy a chcem vás informovať, že ďalšia schôdza bude zajtra 16. Nie, nie, 3. februára zajtra o 9. do 12.30 a potom od 3. do 23. hodiny a potom do 3. februára v sredu, ale poslanci už e, vydali mm, mm, program, ktorý je tiež na webovej stránke a to je koniec dnešnej schôdze. Dobrú noc prajem.